A teraz by som prešiel k ďalšiemu bodu programu. Predtým e, však ešte dva oznamy. Poprvé podľa článku 216 odsek 4 rokovacieho poriadku vám oznamujem, že k tým e, zmenám, ktoré boli oznamené včera o 17. nebol e, žiaden návrh predložený, takže týmto sú prijaté. A po druhé by som vás chcel poinformovať, že podľa článku